programu. Máme tu železničnú infraštruktúru a verejnej služby v Podunajskom a Jadranskom makroregióne a odozdávam slovo komisárke Korene Krecu. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení kolegovia, predovšetkým chcem vám poďakovať, že ste zaradili tento bod na program diskusia o úlohe verejných orgánov pri zlepšení železničného prepojenia v podunajskom a jadranskom makroregióne. Minulý týždeň som sa zúčastnila na akcii, kde bola e, v Guldov v Slovinsku spustená stratégia pre alpský región. To bola štvrtá um, makroregionálna stratégia a 500 účastníkov tejto akcie ju uvítalo veľmi nadšene. Toto nám ukazuje, že tieto makroregionálne stratégie sú veľmi dôležité. Európske regióny môžu riešiť spoločné problémy spoločne. Môžeme pritom zlepšiť eh, územnú spoluprácu, súdržnosť a môžeme zlepšiť e, spoluprácu aj tým, že budeme lepšie železnične prepájať tieto regióny. A Podunajský a Jadranský makroregión označili e, železničnú infraštruktúru za jednu z hlavných priorit. Sú tam veľké nedostatky v tejto oblasti a toto podkopáva spoločný potenciál hospodárskeho rastu. Čo sa týka starých členských šlátov, Rakúska, Nemecka, Talianska, tak služby sú tam veľmi dobré, avšak aj tam je čo zlepšovať. V nových, novších členských štátoch, ako je Rumunsko, Maďarsko a Česká republika, situácia nie je uspokojivá, ale už sa zlepšuje predovšetkým vďaka európskych fondov, fondov, európskym fondom. Čo sa týka krajín mimo EÚ, tak tam železničné služby ešte pokrivkávajú, potrebujú zlepšenia nové investície. No a v tomto kontexte si Európska komisia myslí, že je najvyšší čas, aby sme zaviedli radikálne opatrenia, aby sme v týchto oblastiach zlepšili e, železničnú dopravu. Potrebujeme lepšiu, silnejšiu spoluprácu medzi krajinami Ináč nemôžeme na mikro aj makroregionálnej úrovni uspieť. Taktiež potrebujeme, aby krajiny spolupracovali a implementovali železničné reformy, ako napríklad je uplatňovanie príslušných predpisov a tak ďalej. Ďalej musíme odstrániť nedostatočné prepojenia a prekážky, napríklad čo sa týka kapacít. No a preto som veľmi rada, že odhadovaná hodnota TNT pre, e, e, pre Západný Balkán je veľmi vysoká a vytvorí ideálne podmienky, investície a reformy v oblasti železníc. Toto nestačí potrebujeme vyvinúť úsilie, aby sme spustili príslušné projekty, vytvorili dobré vládne štruktúry, a taktiež potrebujeme, aby všetky zúčastnené strany sa dohodli na dôležitých princípom. Všetky verejné kontrakty v oblasti železníc musia vychádzať z princípu hospodárskej súťaže. Sú tu rôzne výzvy a my musíme využiť účinne zdroj, ktoré máme k dispozícii. Pred pár rokmi komisia predložila legislatívny návrh v podobe 4. železničného balíčka a my veríme, že vy ako spolu zákonodárci e, nám pomôžete sa e, riadne dohodnúť, dosiahnuť dobrú dohodu. A teraz už je na čase, aby sme teoretické princípy pretavili do praxe, prišli s konkrétnymi opatreniami a zmenami, ktoré splnia očakávania súkromného sektora aj občanov. To znamená, že budeme mať lepšie, účinnejšie železničné služby. Ďakujem a čakám na vaše príspevky do diskusie. Ďakujem. Odozdávam slovo pánu Marineskovi. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani komisárka. Makroregióny sú pozitívnou iniciatívou, pretože vedú k lepšej koordinácii, k lepšej súdržnosti medzi regiónmi, ktoré sú súčasťou makroregiónov, ale ja si myslím, že musíme byť obozretní, aby peniaze aby sa nestal, sa nedostanú do makroregiónov, pretože to by mohlo spôsobiť ešte väčšie problémy. Takže potrebujeme sa koordinovať na úrovni Európskej únie, komisie, tak aby členské štáty z makroregiónov sa spoločne mohli dohodnúť, aby namierili peniaze zo štrukturálnych fondov na koherentné projekty, ktoré sú vykonávané naraz vo viacerých členských štátoch. A čo sa týka Dunaja, a podunajskej oblasti a, oblasti a balkánskej oblasti, tak komisia zamýšľa sieť TNT rozšíriť na Balkán. To je veľmi dobrý úmysel. A my sa musíme veľmi sústreďovať na výstavbu koridorov, projektov, ktoré im umožnia vzniknúť, napríklad čo sa týka prístavu Konstanca v Čiernom mori, alebo tu máme aj grécké prístavy. A myslím si, že vy tu hráte dôležitú úlohu, pretože vy môžete koordinovať národné dopravné plány tak, aby viedli k výstavbe koridorov. Taktiež by som chcel povedať, že je treba dokončiť implementáciu železničného balíčka a musíme využiť prostriedky z EFSI a nasmerovať ich do nástroja Spame Európu. Tam sú železnice veľmi dôležité. Ďakujem teraz na dve minúty pani Tapardel. Ďakujem pani komisárka Krecu. Som veľmi rada, že tu máme takú dôležitú tému pre e, rumunské hospodárstvo, ale taktiež pre celú e, strednú a východnú Európu. Rumunsko a Estonsko boli prvé dve krajiny, ktoré požiadali komisiu, aby vytvorila pre tento e, región príslušnú stratégiu. Toto je makroregión, ktorý združuje 14 členských štátov a E, rieši výzvy, ktorým e, tieto členské štáty čelia, energetická účinnosť, e, kvalita vody, sociálne aspekty. Sú tu spoločné výzvy, ale bohužiaľ hospodársky rozvoj v tomto makroregióne je rôznorodý, takže potrebujeme nástroje, aby sme dosiahli väčšiu sociálnu, hospodárskú aj územnú súdržnosť veľký eh, rumunský dopravný plán je takýmto nástrojom a pomocou neho plníme naše ciele v oblasti dopravy. A taktiež zistíme, kde potrebujeme v infraštruktúre potrebné investície. Tento veľký plán bol schválený rumunskou vládou, bol potom odobrený aj Európskou komisiou po rokovaniach. Železničné projekty sú našou prioritou. Je to v súlade s prioritou Európskej únie vytvoriť jednotnú dopravnú oblasť. Máme tu regionálnu politiku a e, politiku e, v oblasti železničnej dopravy, ktoré sa tu spájajú v tomto regióne. Myslím si, toto pomôže podporiť aj sociálnu súdržnosť a zaceli to nedostatky, ktoré bohužiaľ teraz existujú medzi jednotlivými členskými štátmi v tomto regióne. Ďakujem a teraz pani Majsna na dve minúty. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem pani komisárka za vaše vysvetlenia. Áno, je to tak, že jednou z hlavných slobod v EÚ je sloboda pohybu pre ľudí, služby a tovar. No a čo týka ľudí, tak samozrejme, my sa snažíme cestovať aj železnicou po Európe, ale často to nie je úplne až tak možné a preto hlavne v prípade makroregiónov sa musíme sústreďovať na riešenie problémov. Pani komisárka, hovorili ste o problémoch, ako sú železničné spojenia. Dobre, nemôžeme e, spojiť napríklad e, ostrovy, to by bolo som sa dobré, napríklad v Jadranskom mori, ale niekde to ide a máme tam obrovské nedostatky a makroregióny regióny tu majú úlohu vyrovnať nedostatky a rozdiely, by všetci mali rovnaký prístup k týmto službám. My sme vytvorili takú metro mapu pre koridory cez Európu, ktoré by skutočne mohli spájať tie regióny a ľudia. Ja sa sústredím na hlavne tri e, koridory v tejto oblasti to je e, Východné more až Jadranské more. Tam máme nové prepojenia aj železnicou. Potom TMS prechádza Rakúskom. Máme tu veľa e, úžin na ceste do Polska alebo do Slovinska. Tam je stava problematická. Do roku 2030 máme tu naplánované investície 30 miliárd eur. Čo sa týka e, východného stredozemného mora, tak tam, pokiaľ chcete z Hamburgu do Aten, tak musíte 6 krát presadať. Ja viem, že e, Hamburg nie je na Dunaji, ale myslím si, že sú to ešte veľké veci, ktoré musíme vyriešiť. No čo sa týka Rína a Dunaja, tak taktiež tam e, máme čiastočne elektrifikovanú trať, predovšetkým čo týka nemeckého a českého územia. No ale napríklad v Rumunsku tam je treba e, urgentne modernizovať železničné trate. Určite nás čaká ešte obrovský kus práce a som rada, že sa prostredstvom tejto makroregionálnej politiky snažíme dosiahnuť lepšiu situáciu pre cestujúcich. Ďakujem, pán Kramer. Pred pár mesiacmi tu bola klimatická konferencia v Paríži. EÚ sa zasadzovala za klimatické ciele. Doprava je zodpovedná za 25 emisí a je to jediný sektor, kde stúpli od roku 90 o 22 priemysly e, klesli o 38 preto, preto musíme zmeniť mobilitu. Mobilita e, patrí tým základným službám musia byť tu uznané i regióny. Neopakujme chyby Portugalska. Tu pred 10-15 rokmi sa odstavilo množstvo železníc, ľudí presunuli na auta, dnes ľudia nemajú prostriedky na šoferovanie aut, mobilita sa zničila. Počuli sme o masterpláne a preto sme žiadali o túto rozpravu 30 až 40 dopravy e, železnicou v, v Rumunsku by sa malo odstaviť. Potvrdila to i komisia. Ak sa to urobí, tak klimatické ciele sa nikdy nedos- nedosiahnu. Preto musíte e, je ukázať, že železnica musí mať prioritu. Štruktúrálne prostriedky idú, e, idú týmto smerom. To treba zmeniť a netreba nasledovať prípad 30 až 40 odstavky kratšie e, trasy tiež zohrávajú úlohu. Krátke trasy pod 50 km, tu je veľké percento. Nemyslíte len na veľké projekty TNT. Prepojenia musia byť sieťou. To je to rozhodujúce, čo musíme presadiť. Pokiaľ ide o európske železnice, tu sú e, medzery, tam práve, kde sú hranice. Tu sa musia teda vytvoriť stimuly, aby sa tie prepojenia, ktoré vojnami a po spovojnovom období boli zničené, aby sa nastolili. Môžeme chrániť klímu a e, podporiť mobilitu, ale nie tým, že 30-40 železníc v Rumúnsku sa odstaví. Akceptujete modrú kartičku, e, pán poslanec, od pani Tapardry? Ďakujem. Pán Kramer, pamätám si, že už v júni sme mali diskusiu o, vo výbore pre dopravu. Vtedy zastupcovia rumunskej vlády aj zastupcovia komisie spolu so mnou celkom jasne eh, nehovorilo sa o tých 30% odstávok. Naopak, ho, ho, že ide o to, že ide o optimalizáciu sieti. Vtedy som položila otázku. Hovorila som, že jedna z najväčších železničných sietí v Európe je práve v Rumunsku. Nemecko a Francúzsko odstavili oveľa viac železníc v posledných rokoch než Rumunsko. Moja krajina a ja sme sa vždy zasadzovali o jednotnú európsku dopravnú sieť. Prosím, ne, E, nezavádzajte tu v parlamente. Er- Celko som, presne som si overil, ako to je. Viem, že i teraz v Rumúnsku je veľká diskusia o to, či rozhodnutie pôvodnej e, vlády sa parlamentom uzná a aj v komisii sa o tom diskutuje. A ja viem, že vo Francúzsku a Nemecku mnohé železnice boli odstavené. Proti tomu som bojoval. Je mi to jedno, o ktoré krajinu ide. Železnica je ekologická, preto má budúcnosť. Len takto sa dá zastaviť klimatické zmeny, aby našli perspektívu žiť na tejto planéte. Keď sa teraz povie, že chceme optimalizovať sieť a 30 až 45 sa odstaví, nie je to optimalizácia, ale ničenie a to treba zastaviť. Domnul Gil, 30 Teraz pani poslankyňa, pán poslanec Gil. už, dva, e, už aj, aj teraz v 21. storočí platia Bismarckové slova. Makroekonomická politika je nástrojom na zapojenie susedných krajín, na vytváranie teritoriálnych synergií a odstraňovanie regionálnych nerovností. Je to vlastne globalizácia čoraz e, spätejšej únie. Pokiaľ ide o generálneho riaditeľa pre vnútorné politiky, sa ťažko dá odhadnúť, či makroregionálna stratégia ovplyvnila povahu alebo rozsah existujúcich iniciatív. Keďže toto je prípadom, prečo e, plýtvame prostriedkami britských daňových poplatníkov na túto činnosť? Ďakujeme. Teraz má slovo pán Pospíšil. Ďakujem pekne. Pani komisárka, veľmi pozorne som počúval vaše vystúpenie Zastupujem Českú republiku, ktorá je e, v Dunajskom makroregióne. Budúcnosť, e, e, tieto investície by nemali ísť len do národných projektov, mali by podporovať cezhraničné projekty a cezhraničnú spoluprácu. Práve v oblasti železničnej infraštruktúry, ktorú tu dnes diskutujeme, cítim, že tu je veľký dlh. Padla železná opena, ale železničné spojenie medzi Českou republikou a Nemeckom je nedostatočné nezodpoveda tomu, ako by dve susediace krajiny dnes mohli mať prepojenú železničnú infraštruktúru. Problém je v tom, že v budúcnosti, ak chceme viac investovať a posilňovať napríklad železničnú infraštruktúru, že bude treba na takéto projekty vymedziť oveľa viac prostriedkov. Ak sa pozrieme na to, že dnes pre podunajskú stratégiu je vymedzených 222 miliónov eur, tak je to čiastka, ktorá nepokrie ani jeden väčší projekt v rámci železničnej infraštruktúry. My sme robili analýzu, koľko by stála monetizácia trate Praha-Plzeň, Norimberg, prípadne mnicho a táto čiastka zodpovedá 1,4 miliardám eur. Je to teda viac ako 5, 5 krát viac než v celom fonde, takže si myslím, že by sme v budúcnosti v rámci rozpočtu mali riešiť, nakoľko tieto projekty majú mať symbolický charakter, či to má byť napríklad posilnenie cyklistických tratí, ktoré sú tiež v tomto projektu. Vítam ich, cyklistika je dôležitá. Nemá však taký významný a strategický charakter, ako je železničná infraštruktúra. Projekt je teda skvelý, ale treba sem uvoľniť viac peňazí. Teraz pani Ayala Sanders. Ďakujem, pán predseda. Už chcem poďakovať komisii za um, túto stratégiu, ktorá má znížiť rozdiely medzi regiónmi. Toto je zásadný aspekt. Predovšetkým máme otázky služby v železničnom sektore, máme tu nástroj spájame Európu, ktorý bol takým zázrakom solidarity východu so západom, západu s východom. A máme tu 10 e, miliárd e, eur e, pre nástroj CEF z Fondu súdržnosti. A toto uznávam. Avšak máme tu dve siete. Prvá, tam boli, bolo tých 9 multimodálnych koridorov, e, neboli to, nebola to železnica, boli to multimodálne koridory. Prepačte, rečnička je prerušená. Nemáme anglické tlmočenie. Takže sú tu dve siete. Prvá, to bolo tých 9 multimodálnych koridorov, takže nielen železnice, ale aj iné, napríklad cesty a na, plavby. A potom Eh, druhá sieť, to boli tie národné eh, úzly. A Rumunsko zatiaľ, alebo vláda prišla s, so svojím plánom, ktorý prišiel tesne predtým, než potom už skončila v úrade. Takže je Vieme, že sú to problémy s absorciou fondov, že tam nie sú dostatočné štruktú, infraštruktúry, nie sú tam napríklad vysokorýchlostné vlaky. A toto je predovšetkým zaujímavé pre turistov. No a ďalej tu máme problémy v Rakúsku a v Nemecku, ktoré brania tomu, aby Dunaj bol splavný, alebo plne splavný. Takže to, o čom hovorí pani Krecu, toto máme región, ktorý je skvelý pre cestovný ruch, takže potrebujeme podporovať výstavbu ciest a je treba uznať, že štvrtý železničný balíček zatiaľ príliš železničiam, nepo, železničiam nepováha. Ďakujem. Máme tu modrú kartu od pána Coburna. Yeah. Okay. Uh, uh, Rád by som len povedal, že v Británii sme urobili veľké chyby v 50. rokoch, keď sme uzatvorili množstvo železníc, malých, malých železníc. Uh, v budúcnosti sme videli vo vozidlách. Súhlasím, že vo vlakoch je budúcnosť, ale máme tu veľký problém v Spojenom kráľovstve. My chceme e, použiť veľa prostriedkov na špeciálny vlak medzi Škótskom a Londýnom. To je dobrý nápad. Nemôžeme používať obrovské e, prostriedky na e, zbytočné typy železnice, ktoré, by, ktoré nepomáhajú dochádzajúcim do práce. Kto bude chodiť, budú len bohatí členovia parlamentu či e, podnikatelia. Takže radšej investujeme do regionálnych e, železníc, aby sme neignorovali e, ten, ten, tú, tú strednú vrstvu. Dúfam, že súhlasíte so mnou. Nuže ako španielka keď vidím, nakoľko vysokorýchlostný vlak ma, bol veľmi úspešný v Španielsku, spája Barcelonu, Madrid, Sevillu, e, Malagu, prechádza aj Toledom a tak ďalej. Takže ja vám môžem len povedať toľko, že zo španielskej skúsenosti vidím to úplne naopak. Máme opačné skúsenosti, máme úplne inú demografickú hustotu než vy a také štruktúru, ale u nás máme veľmi pozitívne skúsenosti. Dokonca sme ukradli E, zákazníkov, ktorí lietali medzi Madridom a Barcelonou. A ja si myslím, že Spojené kráľovstvo taktiež má priestor a kapacity na to, aby tam boli aj vlaky, ktoré vás dopravia priamo do Škótska a napriek tomu, že neprídeme o tie prímestské spoje. Pretože tie samozrejme nie sú až také rentabilné, pretože ľudia, bohužiaľ, chodia napríklad aj autom. No un minút. Na minútu teraz má slovo pán Jakovčič. chcem vyzdvihnúť tri problémy. V prvom rade e, intermodalita dopravy. V tomto regióne si bude vyžadovať množstvo prostriedkov. Nie sú tu však alternatívy. Musíme prepojiť do, e, železničnú dopravu s tou, ktorá, ktorá prichádza e, vodou či lietadlami. Potom je tu tiež obrovská pomalosť e, železníc, počnúť s tými v Taliansku, Ancona, Bari, až po Chorvátsko, Rieka, Zagreb, Budapešť alebo Zadar, Split, Zagreb, Ploče, Sarajevo alebo do Talianska či smerom k Belehradu. Tiež je tu lokálny problém, veľmi významný pre Istriu, pretože e, istrijské železnice sú, sú spojené len so Slovenskom. Musíme vybudovať uh, tunel cez uh, uh, túto oblasť. E, máte v každom prípade pre takéto projekty našu podporu. A blue card from Mrs. Soltes. Yes. Pani Šoltes má modrú kartičku. A Mr. Šoltes. And... Par- pardon, je to pán Šoltes. A potom ešte ďalšia modrá kartička. Najprv pán Šoltes. Ďakujem pekne. Vážený pán Jakovčič, vy ste spomenul prepojenie medzi Chorvátskom a Slovinskom, Ako všetci vieme, medzi 1902 až 1935 bola tu táto linka názvom porezaná, bola veľmi dôležitá. Ak si myslíme, e, mohli e, túto linku obnoviť. E, rád by som počul váš názor. Ďakujem pekne, samozrejme chorvédska časť týchto železníc spojená so slovinskou časťou sa dá riešiť vybudovaním tunelu. Medzi horami Učka je to však veľmi drahé a zložité riešenie. Kvalitným riešením by bolo dohoda medzi chor- chorvátskymi a slovinskými železnicami. Nevidím dôvod, prečo, tak ako tomu bolo v Juhoslávii kedysi, keď bola Istria rozdelená medzi Slovinskom a Chorvátskom, by sme mohli rovnako dosiahnuť dohodu so slovinskou železničnou spoločnosťou. Ak sa na tomto nezhodneme, tak táto časť nebude môcť fungovať. Slovo má teraz pani Meissner. Ďakujem. Ja mám tiež otázku. Menovite, kolega, vy ste spomenuli, že je dôležité spojiť i e, letiska a prístavy. Znamená to, že tam chýba vlastne čiastočne železnica, alebo znamená to, že predovšetkým Musíme stavať hlavne železnicu, aby, ktorá bude rýchla, aby sa menej lietalo. To by sa páčilo asi kolegovi Kramerovi, ak by tak, tak, tak a takto znela odpoveď. Ak chceme e, nakopnúť e, e, intermodálnu dopravu, musíme nájsť riešenie pomalosti železníc po morskej ceste sa dá dosiahnuť sever e, Jadranského mora, e, prístav Bari napríklad, ale chcete e, prevážať z Bari tovary do rieky, je to veľmi pomalé. Musíme teda urobiť niečo preto, aby sme zvýšili rýchlosť železnice. Sklovo má teraz pán Škrlec. Dámy a páni, vážená pani komisárka, teší ma, že pokračujete v podpore makroregionálneho prístupu. Teraz hovoríme o Jadranskej oblasti a Dunaji. Nesúvisí to iba s prepájaním regiónov samotných, ale spojením tých dvoch makroregiónov. Sú tu dôležité prístavy, ktoré prispievajú k znižovaniu e- emisí CO2 a zlepšujú e, prepravu tovarov do Strednej Európy. Táto sieť však neexistuje na európskej mape. Koridory pre nákladnú dopravu neexistujú. Takže rád by som apeloval e, smerom k nasledovnému. Tieto makroregióny by mali mať nové koridory pre nákladnú dopravu po, po železnici, a, a e, investície pre toto obdobie, nevidíme dôvod, kam by, odkiaľ by mohli prichádzať tieto prostriedky. Možno by sme e, použiť nástroj Connecting Europe, aby sme tento koridor budovali. Takisto by sme mohli e, distribuovať financie, ktoré by mohli prispieť k podpore dopravy a boli by tiež Eh, environmentálne zaujímavé. Inak nedosiahneme ciele v klimatickej politike k dátumu, ktorý sme si boli stanovili. V krajinách, ktoré používajú kohezné fondy, musíme zvýšiť ich absorpčnú kapacitu, hlavne pokiaľ ide o železničnú infraštruktúru. Ak chceme udržať eh, cezhraničnú infraštruktúru takisto, čo je tiež dôležité pre tieto prepojenia v Chorvátsku sú dobré príklady pre toto. A vzhľadom na verejné obstarovanie takýto projekt sa spochybnil. Ďalší rečník. Ďakujem za slovo. Musíme sa uistiť, že táto stratégia prinesie svoje ovocie, čiže naozaj sa budú plniť potreby ľudí. Pokiaľ ide o dopravu a ten T, region aj mikroregión v oblasti Jadranu e, potrebuje patričné prepojenie. Mám otázku na komisiu. Predstavte si, že, sa, že cestujete e, niekde k Jadranskému moru. Koľko je tam v podstate medzier v poskytovaní dopravných služieb. A. No, treba, keď si zoberieme oblasť Jonsku alebo Ankonu a Toskánsko, Bári, Brindisi, dôležité je, že aby sme proste nevkladali peniaze do kontraverzných projektor medzi Lyonom a Turínom napríklad, na takú trasu. Treba skôr investovať tam, kde sa vyplnia medzery a kde vlastne už sa začalo s investičnými projektmi. Myslím, že tu bude záujem o všetky regióny, nielen o niektoré. Hlavne ide o tie južné regióny. To je pre južné krajiny dôležité. A tiež by nemali vlastne e, ostať bokom pri tomto rendezvous, ktoré sa rozbieha. Poprosím komisiu, aby ste zohrali svoju úlohu v tomto. Ďakujem. Dve minúty. Pán Deli. Pani komisárka, pán predseda. Je jasné, že podunajský aj jadranský región je veľmi dôležitý z hľadiska zlučenia synergií a to je nesmierne dôležité pre dopravu, najmä železničnú. Na území týchto makroregiónov vieme, že sú aj časti siete TNT, ale žiaľ to vyzerá skôr, že sa to koncentruje na niektoré časti niektorých krajín. Dôležité je, aby sa rozšírili železničné e, prepojenia medzi hraničnými oblastiami jednotlivých štátov. Treba zosúľadiť aj grafikony. Taktiež je dôležité pripomenúť aj to, že tieto makroregióny zasa zahrňajú aj také krajiny, ktoré ešte nie sú úplnými členmi EÚ a vďaka e, viedenskej dohode z minulého leta sa rozšírala táto dohoda aj na e, krajiny, ktoré nie sú ešte členy EÚ a tým pádom sa vytvára lepšia sieť v rámci Európy a posilňuje sa tým celkovo aj konkurencieschopnosť Európy. Na to, aby sa po celej dĺžke týchto dopravných koridorov zrealizovali všetky pozitívne logistické aj ekonomické dopady, aby vznikol tzv. koridorový efekt, na to je potrebné, aby sa dobre premysleli príslušné mechanizmy, ktoré sa týkajú finančných aspektov, pretože nevšade sa to môže vlastne dosiahnuť, tento synergický efekt, aj napriek dobrej vôli stále ostávajú úzke miesta. Preto by som chcel vyzvať komisiu, aby pri skúmaní otázok ohľadne Tý, aby vytvorila teda komisia aj podmienky pre lepšie zapojenie krajín z hľadiska finančného a právneho. Bolo by dobre, aby vznikli také riešenia, ktoré sú reálne a ktoré sú realizovateľné a navyše mu umožnia ďalšie napredovanie. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Fronzulica, minúta a pol. Pán predseda, pani komisárka, kolegovia. Rumunsko je solidným partnerom v európskej železničnej sieti a v tomto zmysle, ako vieme, nároky na mobilitu narastajú a je to strategická otázka, predovšetkým v juhovýchodnej časti Európy. Nie je pochyb o tom, že železničná doprava v Rumunsku čelí viacerým výzvam a je nutná podstatná reforma. Máme taký generál, taký veľký generálny plán, e, ktorý si vyžiada až 14 miliard v nastávajúcich rokoch, že sa toľko bude investovať predovšetkým do renovácie a modernizácie 4000 kilometrov našich železníc, teda železničných tratí 30 našej siete približne, ako sa hovorí v pláne, sa už od 90. E, roku zistilo aj ze strany EBRD, že v podstate 2 e, sú letecká doprava a 8 je osobná doprava, teda preprava pasažierov. Takže musíme optimalizovať e, našu dopravu a zefektívniť aj nákladovosť. A treba na tom pracovať, pretože vieme, že budúcnosť je cestou železničnej dopravy. To si asi všetci uvedomujeme. Preto stojí za úsilie modernizovať železničné a je potrebné zvýšiť aj financovanie na túto infraštruktúru. Aj celkovo u nás sa ráta s nárazdom na úrovni 2% oproti predchádzajúcim 1,5%, keď hovoríme o období od roku 2014 až 2020. Spolufinancovanie EÚ e, sa oceňuje a treba zdôrazniť, že na rozdiel od e, priemeru v Európe, keď môžeme u nás povedať, e, je asi o 20 až 30 menej z hľadiska využívania siete. Modrá karta od pána Kramera. Akceptujete? Áno, nech sa páči. Už moja otázka sa týka siete e, ciest e, v Rumunsku, tak tá je určite e, v veľmi dobrom stave. Že by žiadna tá trať určite nebola odložená ľadom. Mám konkrétnu otázku. V tomto vašom veľkom pláne 10 až 15 percent E, ciest e, je tam, má tam byť úplne odstavených, takže je to tabu a hovorí sa len o železniciach? Pán Frunzilika? No, áno, e, rád odpoviem kolegovi Kramerovi. Naozaj čakáme na stimuli z Európskej únie členským štátom ako je Rumunsko, aby viacej využívala krajina aj cestnú dopravu, nielen železnicu. Ďakujem. Pán Radoš, minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, a pani komisárka, pán predseda, vítam to, že tento bod e, bol zaradený do programu rokovania. Určite e, uvítame efektívnejší, lepší a lacnejší spôsob dopravy. A pre tento región v Európe je to veľmi dôležité. Neexistuje prepojenie medzi riekami a železnicami a ani letiská nemajú e, dopravné spojenie. Takže keď máme budovať nejaké nové dopravné osy, mali by sa viac sústrediť na cestnú dopravu, viac teda než na železničnú. Takže e, som rád, že e, pani komisárka spomínala, že sieť TNT sa rozšíri aj na západný Balkán je to dôležité, aby e, táto časť Európy bola lepšie prepojená so zvyškom Európy a určite e, sa bude využívať viac železnica plus aj e, riečná doprava. Pán Sáni, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A myslím, že sa patrí zopakovať, o čom tu hovoríme. Hovoríme o regióne Dunaja a to je vlastne predstavuje asi jednu petinu EÚ a aj jednu petinu obyvateľov v tomto regióne. Táto časť bola, bola kedy súčasťou inej integrácie, ešte vtedy, keď sa ale začala tvoriť železnica v Európe, asi tak pred 100 a 150, až 150 rokmi, to znamenalo mnoho pre obyvateľstvo. Znamenalo to modernosť a udržateľnosť. Dnes je to ináč. To, že dejiny rozsekali tento región a, a vieme, ako to dopadlo aj v ekonomike, ale ak chceme znova Európu budovať, na toto musíme prihliadať. V tomto regióne je z 14 krajín len 9 je členmi EÚ a sú tu ešte dva, dve ďalšie krajiny, ktoré sú v partnerskom vzťahu, a to napríklad Moldavsko, možno vás prekvapím, ale ešte na Ukrajine ešte aj dnes existujú také úseky, ktoré sa síce veľmi nevyužívajú, nevyužívajú, lebo je tam široko rozchodná trať, ale toto všetko sa dá ešte stále obnoviť v tomto regióne. Pokiaľ ide o projekty a ich podstatu, myslím si, že je veľmi dôležité, a môže to byť ako model práve e, intermodálny spôsob dopravy. Je to veľmi dobré z hľadiska ochrany životného prostredia, čiže elektrifikácia je nutná. Ďakujem pekne. Pán Mamikins, minúta. Ďakujem kolegovia za slovo. Chcem povedať, že eh, v oblasti Jadranu je doprava kľúčovou otázkou Napríklad eh, hovoríme, že máme eh, k dispozícii rozpočet 222 miliónov eur a toto by malo prispieť nielen k lepšiemu eh, vodohospodárstvu a lepšiemu riešeniu protipovodňových opatrení, ale v podstate to má umerniť aj lepšie budovanie železničného systému, aby sa dalo lepšie sprístupniť mestské aj vidiecké oblasti. Dôležité bude maximalizovať ekonomický potenciál regiónu. Preto štrukturálne fondy sú jedným a investičné fondy taktiež sú dôležitým eh, možným zdrojom. A to sa netýka len telekomunikácií, pošt eh, a iných služieb, ale ide o to, aby sa zabezpečil lepší kontakt medzi ľuďmi a vieme, že najvýznamnejším cieľom z tohto hľadiska je podpora ekonomiky. Ďakujem pekne. Teraz pristupujeme ku Catch the Eye, spontánnej diskusii. Máme tu troch kolegov, ktorí sa hlásia. Slovo dávame pani Jasolvieckej. Ďakujem za slovo, pán predseda. Hovoríme o makroregionálnej stratégii a o TNT pre Dunaj a Jadran, pre túto oblasť Oceňujem vyjadrenia kolegov, ktorí e, podporujú to, aby sa maximálne rozvinula železničná infraštruktúra v tejto oblasti. Ale e, chcem poukázať na úroveň priority, pokiaľ ide o riečnú dopravu. Napríklad Dunaj ako taký, Dunaj aj Labea napríklad. Ďakujeme. ďalej. Ďalšia rečnička. Pani komisárka, vážení kolegovia, toto je najdôležitejšia téma. Ani nie tak pre, e, z hľadiska konferencie, ale e, z hľadiska rozpravy. Ale je dôležité, že <laughs> sa o tom hovoríme, hoci nie je to veľmi šťastné, že až v takúto poznú hodinu. A pokiaľ ide o doprava v oblasti podunajskej a jadranskej, je dôležité, že o tom hovoríme, Povedali ste, pani komisárka, že sú krajiny, kde je doprava ešte stále na neuspokojivej úrovni, napríklad e, Rumunsko. S tým sa dá súhlasiť. Povedali ste ale, že sú tu tri veci veľmi dôležité, keď e, zneme zabezpečiť e, tú prepojiteľnosť. Teda opýtam sa, dokážete presvedčiť pána Junkera, že z hľadiska využitia strategických investičných fondov, že by sa vlastne <laughs> zamerali a peniaze práve na takéto oblasti. Keď hovoríme o jednotnom trhu, tak je jasné, že doprava znamená aj náklady, e, riešenia e, otázok znečistenia vzdušia a tak ďalej. Cestná doprava e, vedie k veľkému znečisťovaniu aj z veľkému počtu dopravných nehôd a stratám na životoch. Takže je potrebné nasmerovať fondy práve do týchto oblastí, ktoré zaostávajú v rozvoji železníc. Ďakujem. Pán Zaležovič má minútu. Vážená pani komisárka, išiel som vlakom až zo e, e Sarajeva. 800 kilometrov, bolo, potreboval som na to 48 hodín. Je oveľa jednoduchšie prísť sem, prísť sem do Štrasburgu, než ísť do vašeho rodného mesta zo Sarajeva. To ukazuje, že nie je tu ľahký rozvoj turistiky, ekonomiky, energie, telekomunikácií. Preto sa e, tešíme vašemu vkladu. Dúfajme, že to aj rýchlo prinesie svoje plody, že to bude financované že bude e, sa e, meniť Balkán a transmodálnosť pôjde spôsobom, aby e, makroregióny neboli absurdnými. Ďakujem a slovo má pani komisárka. Ďakujem za slovo, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujem vám za všetky vaše vyjadrenia v tejto živej rozprave, ktorá opäť ukazuje aké dôležité je mať dobré železničné prepojenia pre stratégiu makroregiónu e, Podunajskej a Jadranskej oblasti. Chcem povedať dve veci. Poprvé, pokiaľ ide o makroregióny, tie vlastne vznikli za podmienky alebo podmienok, že nové inštitúcie sa nebudú vytvárať, nové ďalšie prostriedky sa nebudú alokovať. Takže ide o to, že tu stoja pred nami spoločné výzvy, ktoré sa nemajú zastaviť na hraniciach. A tie projekty musia vlastne prichádzať z iniciatívy členských štátov, ktorých sa to týka. Európsky parlament alebo komisia, tá predsa, oni predsa nemôžu prísť s tým, že budú vytvárať projekty. Môžeme ich samozrejme podporiť. My napríklad na, v komisii podporujeme makroregióny, pretože, ako ste povedali, je to o tom, že európske členské štáty spolupracujú aj so štátmi mimo EÚ a momentálne to je jediný spôsob, ako môžeme dostať za rokovací stôl aj krajiny z EÚ plus krajiny mimo EÚ, aby riešili spoločné výzvy. Napríklad je to aj podunajská stratégia. Tam je zapojených až 40 členských štát, teda 40 štátov. Sú tam eh, aj krajiny EÚ, aj krajiny mimo EÚ. Štruktúra eh, železníc v danom regióne nie je uspokojivá a v niektorých eh, častiach, eh, alebo v niektorých subregiónoch dokonca chýba. Keď, povedzme, treba cestovať z Bukurešti do Sarajeva, tak možno nie až rovno do Bruselu a takovou klukou, ale je to náročné. Pokiaľ ide o cezhraničné prepojenia, žiaľ, národné orgány nekladú na toto dostatočný dôraz a nekladú, nepovažujú to za patričnú prioritu. Takže je potrebné práve vyzvať členské štáty, aby konali v tejto oblasti. Treba posilňovať infraštruktúru dopravy hlavne v pohraničných oblastiach a aj vo vidieckých oblastiach. Obyvatelia z vidieka predstavujú v tejto časti Európy e, väčšie počty obyvateľov než v inej časti Európy, na západe. Takže o tom, e, myslím, e, pokiaľ ide o, o tom sme už hovorili tiež, a pokiaľ ide o riečnú dopravu a podunajskú stratégiu, a bola tam aj konferencia na túto tému, chcem zdôrazniť, že celková prepojiteľnosť je dôležitá a to sa týka aj železníc, aj Eh, vodnej dopravy. Takže súvisí to aj s oblasťou Jonského mora, aj Jadranského mora. Ministri dopravy v Rumunsku aj Bulharsku, kde sú veľké problémy v týchto krajinách, eh, predovšetkým pokiaľ ide o vnútrozemské plavebné cesty, tak eh, to sa týka Dunaja ako takého často. A my sa snažíme pomôcť v dohode medzi týmito dvoma ministrami, pretože je, e, sú tam proste e, určité problémy v e, splavnosti, proste sa zablokuje časť Dunaja, takže keď niekto, nejaké lode plávajú z Nemecka, tak potom v tejto časti na dolnom toku narazia na problémy. Takže tieto veci tiež treba doriešiť. Ďalej, Jadranská a Jomská oblasť e, sa týka 8 krajín, z toho sú 4 členské štáty, 4 sú mimo EÚ a ja veľmi rada pôjdem v maji do Dubrovníka a tam sa stratégia vlastne spustí vtedy. Je e, Môžem povedať, že tento región na to má troška lepšie než e, podunajský región. Ale treba podporovať projekty aj v oblasti Jadranského a Jonského makroregiónu. Z hľadiska investícií je potrebné proste splňať príslušné štandardy vyžadované systémom TEN-T. Osobná doprava klesá, teda jej objem, pokiaľ ide o využívanie e, vodnej dopravy. E, treba tiež e, zdôrazniť, že je tu potreba intenzívnej spolupráce aj cez hraničnej medzi susediacimi štátmi a susediacimi regiónmi. A samozrejme na to treba aj politická vôľa, aby sa dali zrealizovať a dotiahnuť do konca príslušné reformy. Ide o to, aby sa splnili požiadavky obyvateľstva. Takže pokiaľ ide o nás, máme vlastne všetky nástroje k dispozícii a chcem využiť túto príležitosť a povzbudiť všetkých zainteresovaných, aby využívali tieto nástroje a posilnili e, železničné služby v danom regióne. Vieme, že pokrok sa už e, z časti dosiahol, je to v prospech podnikania aj občanov a prospekt prospech EÚ ako celku. Vidím, že je tu reakcia na kolegu, ktorý už nie je prítomný v sále. No, e, bol, bola tu zmienka o tom, že komisia nemá dostatočný záujem o situáciu v doprave e, v istých častiach Talianska. Aha, pardon, pán poslanec e, je tu prítomný. Sicília a Kalábria. Áno, toto je určite našim záujmom a ja som tam vycestovala niekoľkokrát, hovorí pani komisárka. Ale tam práve, že bolo niečo zablokované a ja som prispel k tomu, že sa to odblokovalo v Neapole a vznikla aj nová trasa z Neapola a práve, že sa spustila e, premávka na tejto trase a nechcem zachádzať e, do hĺbky, do detajlov, e, pokiaľ ide o debatu o Rumunsku, ale chcem povedať, že nie je to komisia, ktorá určuje priority alebo finančné e, linky z rozpočtu. Sú to predsa národné stratégie, či už je to Rumunsko alebo iná krajina. Európska komisia vie poskytnúť podporu napríklad konzultáciami, v jednotlivých krokoch a v jednotlivých etapách celého projektu, ale samozrejme každá krajina, každá vláda má právo vytvoriť si svoje vlastné priority a určiť si ich. Dúfajme, že cestou implementácie a vzniknú aj nové podpory, a pardon, potreby. A všetko má byť zamerané na plnenie potrieb občanov. Ďakujem. Ďakujem. Takže táto diskusia je